zverejnený e, v dokumente zasadnutia aj na intranete. E, dámy a páni, rozpráva je ukončená, e, zasadnutie je odročené. Dobrú noc.